bodu dnešného večera. Správa Pane, pána kolega Sajera. Ide tu o vykonávacie oprávnenia a teraz dostane slovo spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento parlament schválil množstvo správ, správ z vlastnej iniciatívy, ktoré potom nikto nečíta, nikto ich nepozná a autory sa o ne viac už nezaujímajú a dúfam, že táto správa bude iná, pretože sa jedná o vynikajúce správu, ktorú som vypracoval ja sám. Nie, nejde o toto, ide o to, že to je akýsi manuál, akási príručka, ktorá má pomôcť tým kolegom, ktorí spolupracujú s inými inštitúciami, e, s radou a s komisiou, ktorí e, sú účastníkmi trialógu. Lisabonská zmluva zaviedla nové pravidlo, ktoré sa týka kontroly Európskej komisie. To, podľa tohto nového pravidla parlament e, nadobudol rovnaké právo ako rada pri vykonávaní kontroly nad prácou komisie Mm, poznáme tzv. delegované akty a vykonávacie akty. A tento parlament e, by sa mal podujať na tieto veci. O čo tu ide? Ako náhle parlament schváli nejakú legislatívnu správu, parlament následne stráca svoj vplyv e, v oblastiach, kde táto kompetencia bola delegovaná napríklad e, na Európsku komisiu. Avšak dnes je situácia iná. V rámci tohto postupu delegovaných aktov parlament môže zachovať svoj vplyv a môže odobrať toto delegovanie právomoci Európskej komisie. Napríklad v prípade e, že sa to parlamentu nepáči, e, nie všetky otázky e, sa riešia takýmto spôsobom. My rozhodujeme o tom, ktoré právomoci budeme delegovať na komisiu a ktoré nie, ktoré si ponecháme v vlastnej kompetencii. Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti už dávno, ale táto prax sa nejak ešte neujala. A Kolegovia, keď diskutujú s radou, zúčastňujú sa trialogov, zistujú, že rada nerada sa vzdáva takejto právomoci, právomoci kontroly. A teda, ak chceme, aby správu schválila nielen parlament, ale aj rada. E, musíme sa pustiť do postupu, v rámci ktorého sa nevždy vraciame k tým istým otázkam. A tým ide o uľahčenie dohody medzi inštitúciami. Takže, kolegovia, Eh, toto je akési usmernenie pre kolegov. My nemôžeme jednoducho sa vzdať našich práv, práv kontroly. Mali by sme na nich trvať, mali by sme ich zachovať a mali by sme um, z ich eventuálne aj eh, vynútiť. Musíme sa vyhnúť situáciám, kedy napríklad sa schváli viacero správ, správ, schválime viacero správ, ktoré schválila aj komisia, ale následne nemôžeme schváliť iné správy, ktoré nezodpovedajú tomu princípu, ktorý som práve popísal. E, žiaľ, sme sa nevedeli s radou dohodnúť v prvom čítaní, takže až nasledujúci legislatívci sa budú musieť pustiť do tejto otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Máme tu dvoch rečníkov a slovo dostane pani McGuinness. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem povedať, že pokiaľ ide delegované legislatívne akty a tieto technické záležitosti, už máme prázdny parlament. Je to absolútne kľúčová časť našej legislatívy. Chcela by som povedať, že pokiaľ je polnohospodárstvo, kde ja som bol absolútne zaangažovaná, tak tam ešte sme neskončili, pokiaľ ide o reformu Eh, SPP. Takže vaša práca je veľmi dôležitá a noví členovia nového parlamentu by jednoducho mali pozerať na tieto vaše inštrukcie, aby mohli lepšie postupať, pretože moja obava je tá, že ak urobíme politickú dohodu a potom sa budeme musieť upriamiť na jednotlivé dele- detaily delegovaných a implementovaných aktov, tak je veľmi ťažké nájsť tú správnu vyváženosť. Ja mám veľkú obavu, pokiaľ ide o reformu polnospodárskej politiky, tam sú tri alebo štyri veľmi veľké problémy, ktoré nebudú jednoducho završené do konca marca a potom budeme mať problém s vykonávaním. Takže ja vám gratulujem, možno je to najdôležitejšia správa, ktorú tu máme, bohužiaľ nie je nás tu viac a že o tom nehovoríme viac. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Áno, máte pravdu, toto je skutočne iba téma pre odborníkov. Pani Basesku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Delegované legislatívne akty, alebo pokiaľ ide o vykonávacie právomoci, to je skutočne to je najťažšie, pokiaľ ide o túto štruktúru. Takže je veľmi dôležité, aby aj pri ďalšom mandáte v novom parlamente sme celkom jasne rozlišovali. My máme povinnosť chrániť európskych občanov a zasáhnuť proti tým právnym aktom komisie, ktoré jednoducho idú proti záujmom občanov Európskej únie. A preto musí parlament pri týchto postupoch byť zaangažovaný. A to ešte predtým, než sa takéto právne akty príjmu a stanú platné. Takže ja som za to, aby sme mali rokovania na úrovni odborníkov na komisii a medzi poslancami predtým, než vlastne tieto delegované právne akty budú prijaté. to je o to dôležitejšie, že napríklad pokiaľ ide práve polnospodárstvo alebo obchod alebo hospodárstvo alebo menovú oblasť. Ďakujem veľmi pekne pani kolegyňa, týmto končím spontánnu rozpravu. A teraz ešte dostane slovo pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne pánovi Sajerovi za odprezentovanie svoje správy nám, ale dúfam, že aj ostatným, ktorí sledujú vaše vyjadrenia. V mene komisie by som chcela jasne povedať, že my v plnej miere súhlasíme s dôležitosťou a účinnosťou toho, že bude mať spoločný prístup, pokiaľ je delegované a vykonávacie právomoci. A pokiaľ ide o otázku interpretácie, tie otázky prichádzali veľmi často, pokiaľ ide o rokovania. A je na čase, aby sme posilnili naše úsilie, aby sme našli horizontálne riešenia tohto opätovne sa vraciaceho problému. Komisia, ako iste viete, spustila minulý rok trilaterálne diskusie na to, aby sme dospeli k spoločnému porozumeniu, pokiaľ ide horizontálne otázky delegovaných a vykonávacích právnych aktov a my sme pripravovali neoficiálny dokument, ktorý sa týkal viacerých tých otázok, ktoré ste tu nastolili vy, ale takisto na dôvažok pokryl aj citlivú otázku, pokiaľ ide o konzultovanie, konzultovanie týchto delegovaných aktov, ale proces ako taký bohužiaľ zastal a ďakujem vám, že ste tomu dali novú dynamiku a že teda aspoň dúfam, takýmto spôsobom sa dostaneme bližšie k lepšiemu porozumeniu a dosiahnuť ju riešenia tejto problematiky. My súhlasíme s tou správou, ktorú ste predložili a považujeme ju za dobrý základ pre ďalšiu prácu, pokiaľ ide o dosiahnutie e, konkrétnych výsledkov. Chcela by som k vašej pozornosti spomenúť to, že budeme tu mať rozhodnutie súdu ohľadne nedoriešeného prípadu týkajúce sa biocídov kde rozlišovanie medzi delegovanými a vykonávacími aktami je ešte stále nevyriešený a dúfame, že to bude dobrý precedens pre riešenie tejto otázky. To neznamená, že my by sme nemali snažiť sa pokračovať v týchto diskusiách, pokiaľ je procedurálne otázky, pokým teda súd dá jasné vysvetlenie práve naopak, tieto tri inštitúcie, ktoré tu my zastupujeme, musia spolupracovať na to, aby sme našli akceptovateľné riešenie, pokiaľ ide tu dôležité otázky. A ja záverom chcem povedať, že istotne ten nový parlament bude mať veľmi dobrý základ na e, zrychlenie toho procesu hľadania spoločnej platformy a ďakujem za vašu prácu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Týmto končíme rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra 12. Ja všetkým kolegom, kolegyňam aj zločníkom dobrú noc. Aj komisie, aj keď sa hovorí, že komisia nikdy nespí. Končíme.